podkladu, že predtým písomne vyhlási, že nezastáva žiaden úrad, ktorý by bol v rozpore s vykonávaním pos- funkcie poslanca Európskeho parlamentu. Výbor pre právne záležitosti 20. februára v zmysle článku 3 provokovacieho poriadku preveril a vymenovanie Marka Demesmakera k 1. februáru 2013 Navrhujem vyhlásiť tento mandát za platný, ak nemáte námietky. Nie je tomu tak a preto platnosť je potvrdená plat, platnosť tohoto mandátu. Pani Marta Andreasen mi oznámila, že od 25. februára 2013 nebude už v skupine e, Európa slobody a de- de- de- demokracie. E, skupina SED ma požiadala, aby pani Francesca Baraču e,